Pokiaľ nie sú žiadne námi, námietky, návrh programu môže byť prijatý bez zmien. Potom môžeme prejsť na bod 4, ktorými sú oznámenia predsedajúceho. A chcel by som oznámiť, že budeme organizovať mimoriadne zasadnutie v Štrasburgu v pondelok 27. o 7. hodine večernej, aby sme hlasovali o e, stanovisku a budeme mať výmenu názorov s komisárom Kalientem o pracovnom programe komisie na rok 2015 v oblasti priorit, akými sú klimatické zmeny napríklad. Takisto by som chcel oznámiť, že pravdepodobne budeme čeliť problémom pri zasadnutiach od 2. až 12. apríla kvôli prácam na odstránenie azbestu v budovách. To znamená, že zamestnanci musia opustiť budovu od 12. do 12. apríla a zasadnutia budú veľmi problematické. To znamená, že práce sa môžu natiahnuť až na ten týždeň po tomto dám, dátume, takže môžeme očakávať určité oneskorenia aj zo, zo strany práce zamestnancov, aj sekretariátu. Čo sa týka dnešného jazykového režimu, máme 21 jazykov toto ráno. Estončinu po obede nemáme a ani malčinu. Ako obvykle. Materiály k dnešnému zasadnutiu sú dostupné elektronicky prostredníctvom e-meetingu. Bod 5 je schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali. Konkrétne zo stretnutia zo 17. De- decembra, pokiaľ nie sú námietky, zápisnica bude schválená. Potom začneme s tou skutočnou prácou. A ďalším bodom na programe je prezentácia výkonného riaditeľa Európskej environmentálnej agentúry, pána Hansa Brujniksa, ktorý je jej riaditeľom a dá mu i hneď slovo, aby predniesol svoju prezentáciu a potom samozrejme dáme slovo členom výboru. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť eh, prezentovať našu eh, správu za ostatných 5 rokov pred výborom Envy. Musím povedať, že keď sme zverejnili túto správu pred troma týždňami, sprevádzalo ju aj podujatie, kde sa zúčastnili niek- niektorí členovia, pani Dali, pán Faria a pán Žavor. Zúčastnili sa jej aj niektorí z vás. A mali sme aj pána Mikolasa Kulosa a pána Heja, ktorí zastupovali Európsky parlament na zasadnutiach našej správnej rady a hrali veľmi dôležitú a konštruktívnu úlohu pri zostavovaní správy, ktorú každých 5 rokov Európska agentúra pre životné prostredie zostaví svoje vedomosti a fakty o životnom prostredí a pretaví ich do správy o stave životného prostredia v Európskej únii. To je samozrejme previazané s politickým programom a programom politik, kde sa snažíme nájsť slabé miesta, po prípade nepokryté miesta, samozrejme s výhľadom do budúcnosti a prípadnými očakávaniami, aby sme vedeli ponúknuť aj politické možnosti, ako výjsť e, z hospodárskej krízy prostredníctvom investícií a inovácií, ktoré môžu posilniť sféru životného prostredia a takisto aj agendu pre zelenú a modrú ekonomiku. Táto správa bola predložená do 23 e, jazykov a preklad do zvyšných očakávame v najbližšej dobe. Zverejňujeme tu globálne megatrendy, pretože tie musíme chápať predovšetkým vo vzťahu k životnému prostrediu. Správa takisto pozostáva z 25 štvorstranových briefingov o zásadných európskych témach od kvality vody, ako aj zmierňovanie dôsledkov klimatických zmien, ako aj iných zelených politikách. Čo sa týka deviatich kľúčových tém, ponúkame porovnanie deviatich krajín v rámci Európy plus krajiny Európskej zóny voľného obchodu. A potom máme ešte tri regionálne briefingy, ktoré sú spomenuté v 7 akčnom programe pri životnom prostredí, to znamená oblasť Severného a Južného pólu. Chceme samozrejme dodať pridanú hodnotu európskej politike životného prostredia, to znamená v oblasti aký komunotér prostredníctvom denných hlásení o biodiverzite alebo e, kvalite vôd alebo o biodiverzite. Avšak pozeráme sa aj na horizont 2020 a rok 2030, ktorý tieto záležitosti a výhľady nie sú dôležité len pre klímu, ale aj pre biodiverzitu na naplňanie klimatických cieľov pre odpadové hospodárstvo. Ako viete, Európa zverejnila aj agendu pre rok 2050 čo je v podstate víziou 7. akčného programu pre životné prostredie, ktorá sa opiera o silnú agentu eh, biodiverzity, odolnú spoločnosť a rast, ktorý je založený na bezkarbonovom hospodárstve. Správa je zakotvená v troch častiach. Predovšetkým načetnutie pozadia, kde hovoríme o európskej politike životného prostredia. Posudzujeme európske trendy, kde máme náhľad na nasledujúcich 20 rokov. Závery našej práce sú nasledovné. Politiky životného prostredia a pre klímu, pokiaľ sú ambiciozne a integrujú všetky tri elementy, môžu poskytnúť veľký prospech a môžu byť na prospech európskej spoločnosti. A to samozrejme musí byť odrazené v týchto politikách. Na druhej strane zároveň posilňujeme naše hospodárstvo, a o tom budem hovoriť bližšie, a takisto zlepšujú zdravie životného prostredia to znamená, že zároveň znižujú aj náklady potrebné na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú vystavené čoraz väčšiemu tlaku. Po druhé, bez ohľadu na pokroky, ktoré sme dosiahli, stále stojíme pred mnohými výzvami a mnohé z týchto výziev e, sú e, zakotvené v samotnom jandre princípov výroby a spotreby, ako zdôrazňujeme e, v správe. Je to systém výroby energie, polnohospodárstva a pôdohospodárstva, výroby. Tieto výzvy sú skutočnými výzvami na to, aby sme zmenili povahu týchto výrobných systémov do roku 2050. Vieme, že súčasná politika postupných nárastov, ktorú implementujeme, pomôže, avšak nie dostatočne a musíme prejsť postupnými zmenami, ktoré zmenia od základov e, systém, čiže toto je viac na systémovej úrovni. Avšak nemyslíme si, že Európa by sa mala báť tejto agendy, pretože ponúka veľké príležitosti, keď hovoríme o inovácii a naozaj môže nastoliť prvenstvo Európy v oblasti vedy. A to by nám mohlo dobre poslúžiť a to je znázornené aj na nasledujúcom grafe. Bez toho, aby sme išli do podrobností, vidíte, že tieto energeticky efektívne obrazovky sú tak efektívne, že dobre vidíte e, všetko, čo je tu zobrazené. Ak sa pozriete na vývody z týchto grafov, vidíme tu, e, vidíte, v dvoch spodných kryjách. Dve spodné krivky vidíme celkové HDP Európy a, totálnu, a úplnú zamestnanosť. Vidíte a v tých horných krivkách pridanú hodnotu ekologického priemyslu a odvetví a zamestnanosti. To znamená, že ich výkonnosť prúdko rástla a konkurencieschopnosť tohto odvetvia narastla takisto. Toto nie je odvetvie, ktoré prežilo krízu. Je to skôr odvetvie, ktoré rozkvitalo napriek recesii, ktorú sme zažívali v Európe. Tie hlavné závery sa zameriavajú na tri prioritné ciele našej agendy. To znamená ochrana prírodného kapitálu, ktorý je v súlade s politikou e, zelenej ekonomiky, a silných riešení, ktoré sú založené na silnej prírode. Samozrejme, zdrojová efektivita a nízkouhlíkové hospodárstvo a samozrejme vystrihanie sa, vystrihanie sa environmentálnych rizík na zdravie. To viedlo samozrejme k, významnej zvýš- k významnému zvýšeniu účinnosti. To sa samozrejme nie nutne pretavilo do, stred- do veľmi silného ekosystému. To znamená, e, systém a príroda ešte stále zaostáva. Ak sa pozrieme teda na dlhodobé výhľady, poviem vám, ako sa to prejaví do budúcnosti. Ak sa pozrieme na prírodný kapitál, vidíte, a nebudem zachádzať príliš do podrobností, niekoľko prvkov, ktoré sú v zelenej farbe a to sú úspešne nap- e, naplnené ciele e, pri zlepšovaní kvality ovzdušia a vôd. A takisto to sa pretavilo aj do lepšej e, kvalite biodiverzity a ekosystémov. Takže máte jasnú ilustráciu, kde sa nám darí zvyšovať účinnosť, e, predovšetkým v potláčaní znečistenia. Druhý stĺpik je viac červený a žltý. Toto je výhľad na nasledujúce na nasledujúcich 20 rokov. A sú tu predovšetkým problémy, ktoré komplikujú naše výhľady na úspech. Je, sú to klimatické zmeny a a po druhé je strata prírodného kapitálu, to znamená pokles biodiverzity. A to je aj dôvodom, prečo tieto výhľady sú komplikovanejšie, je aj to, že systematický tlak sa na životné prostredie sa neznižuje, rovnako ako sa neznižuje tlak na globálnu prírodu, čo sa týka postup naplňaní cieľov my sme pomerne efektívni v zlepšovaní energetickej účinnosti a ako pôjdeme postupovať e, do budúcnosti, to sa bude opäť zmenio, zmeniť na červené poličko a to predovšetkým kvôli stratám v prírodnom kapitáli, ktorý trpíme aj v Európe. Mohli by sme povedať, že tým úspešným príbehom je fakt, že v Európe spotrabávame menej energie, sme efektívnejší v spalovaní energie, ako aj výstupoch, ktoré produkujeme z tejto zníženej spotreby energie. Podarilo sa nám znížiť emisie skleníkových plynov o 20 avšak keď hovoríme o degradácii prírody a strate prírodného kapitálu a dôsledkov klimatických zmien, tam už tie výsledky také pozitívne nie sú. Keď hovoríme o ochrane zdravia pred environmentálnymi rizikami, e, čo sa týka na znečistenie vôd alebo zlepšovanie meských systémov a sivej infraštruktúry. Tam sme skôr e, v žltej alebo červenej oblasti. Tie výhľady sú ovplyvnené predovšetkým dôsledkami klimatických zmien a dopadov rizik zo životného prostredia na zdravie. Toto je graf, ktorý nazývame piano. Ak sa pozriete na hornú časť, eh, vidíte tu nejaké mm, zelené a žlté časti. A eh, vidíte predovšetkým tú zelenú farbu v oblasti zlepšovania energetickej efektivity a nízkouhlíkovej ekonomiky. Eh, tu červenú vidíte predovšetkým v degradácii prírody a znižovania prírodného kapitálu. Avšak sú tu dve dobré znaky. Samozrejme, znamená to, že budúcnosť nemusí byť nevyhnutne pokračovaním minulosti. A druhým faktom je, je, že tieto fakty prednášam vám, zákonodarcom, takže vy môžete zafarbiť e, našu budúcnosť v zelenších farbách alebo pri najmenšom žltších farbách než v červených. Je to podobné, ako keď prehováram eh, k súkromným investorom a eh, k predstaviteľom jednotlivých priemyselných odvetví, eh, ktorí takisto môžu túto budúcnosť zafarbiť do zelenších farieb. Samozrejme, kontext je veľmi dôležitý. Súťaž o jednotlivé zdroje je veľmi tvrdá. Nemôžeme sa uchádzať o lacné a dostupné zdroje, v zásade preto, že ich nemáme. A keď sa pozrete na tento zoznam, ktorý je formulovaný európskymi inštitúciami, málo e, z týchto zdrojov sa nachádza v Európe. Predovšetkým je tomu tak v prípade Číny, Turecka a Afriky, kde sa tieto zdroje nachádzajú. Takisto sú na Európu tlaky aj z prostredia mimo Európy na e, zvyšovanie kvality životného prostredia. A Samozrejme sú tu aj určité prírodné mantinely, ktoré si stanovuje planeta sama. A to je vlastne aj moto 7. akčného programu pre životné prostredie. Žijeme dobre v mantineloch e, prírody. A je to veľmi dôležité. A my sa musíme riadiť podľa dobre definovaných a ambicioznych politík a z nich vychádzať. Samozrejme chápeme, že systematická úroveň je veľmi komplexná a neistá a je vzájomné, vzájomne závislá a prepojená s hospodárskym a sociálnym rozvojom. V záujme času prejdem na tento slajd, ktorý už niektorí z vás poznajú. Keď hovoríme o budúcnosti rozhodovacieho procesu a politík a zvyšovania energetickej účinnosti z dostupných zdrojov prostredníctvom technologickej inovácie, tento slide ho zobrazuje celkom dobre. My sme veľmi dobre pokročili v zvyšovaní účinnosti spaľovacích motorov Európa je svetovým lídrom v tomto prípade. Avšak keď chceme vylúčiť uhlík z dopravných systémov, musíme posilniť aj oblasť elektrických eh, pohonov. To je práve ten významný eh, prechod. A samozrejme za predpokladu, že zdrojom tejto elektriny budú obnoviteľné zdroje ak budeme šoferovať toto auto rovnakým spôsobom v rovnaký čas, keď pôjdete po Rue de la Loi, nebudeme meniť nejakým systémom e, problém zápchy, e, dopravnej zápchy. Takže tá zásadná zmena na systémovej úrovni je zobrať do úvahy požiadavky na mobilitu a takisto zobrať do úvahy urbánne plánovanie, zobrať do úvahy, čo budú chcieť vaše deti robiť a potom systematicky pochopiť systém mobility. Samozrejme, auta budú hrať aj naďalej veľmi dôležitú úlohu a samozrejme chceme auto, ktoré má nulové emisie. Avšak musíme začať tým, že zmeníme systém namiesto toho, aby sme menili motor pod kapotou, lebo to nie je systémová zmena. Teraz predseda už ukazuje na svoje hodinky. Myslím si, že v tomto prostredí to má nejaký význam má, takže ak prejdem na výhľady na budúcnosť, ak budeme dnes investovať do dlhodobých cieľov, samozrejme chápeme, že investície, ktoré sú potrebné, sú veľmi veľké. Avšak máme lepšie možnosti výberu a keď budeme investovať do systémov mobility v súčasnosti, budú to práve tie systémy, ktoré ešte budú stále fungovať v roku 2050. Takže v závislosti od toho, aké rozhodnutia príjmete dnes, taký budeme mať rok 2050. Musíme chápať, že už dnes investujeme obrovské množstvo zdrojov do hospodárstva eh, v tomto zmysle. Takže smerovanie týchto zdrojov, či už vychádza z horizontu 2020 alebo e, zo strategického e, investičného fondu je veľmi dôležité a na základe našej správy si myslíme, že investície v zelenom hospodárstve by mali smerovať určitým smerom a to je e, postupné odstraňovanie uhlíkových emisí zo spoločnosti. Myslíme si, že toto je tá voľba, ktorá by mala fungovať. Samozrejme, služby ekosystému a mantinely našej planéty. Pretože nemôžeme očakovať silné rozhodnutia, ktoré budú založené na slabom prírode. A musíme pochopiť, že sa vyhýbame iným nákladom, ako napríklad zvýšeným nákladom v oblasti e, zdravia. Samozrejme, E, zmenenie zdaňovania a postupné odstránenie e, dotačnej politiky, ktorá škodí životnému prostrediu, sa v súčasnosti využíva iba e, v malej miere a znižuje sa iba postupne. A iba v niektorých krajinách, kým je Portugalsko napríklad. Keď už hovoríme o dotáciách, ktoré škodia životnému prostrediu, tie už sú monitorované čoraz lepšie a v rámci agentúry nadviažeme na túto diskusiu posledný slajd, teda myslíme si, že keď dosiahneme víziu pre rok 2050 podľa načetnutých trendových línií, je možné. Avšak e, potrebujeme naozaj dobré smerovanie a dobré smerovanie investícií. A samozrejme pri využívaní e, Fondu pre strategické investície. Pokiaľ chceme naplniť ciele pre roky 2050, potom 7. akčný program pre životné prostredie musí mať jasnú, jasný smer. Systematické zmeny musia viesť e, k dôstojným podmienkam pre zamestnancov, ktoré budú férové a budú poskytovať dostatočné príležitosti. A musíme chápať, že zlepšovanie životného prostredia nie je iba o zlepšovaní alebo menení dopytu a ponuky. Je to systémová zmena a iba tak bude fungovať. Naozaj si myslíme, že naša správa ilustruje to, že Európa má pred sebou 4 ročia budovania najsilnejších environmentálnych politík. Tak do budúcnosti, ale ako aj do minulosti a fungujú zatiaľ veľmi dobre pre našich občanov. Avšak keď prejdeme do ďalšej fázy, fázy vlád, ktoré sa sústreďujú na základné požiadavky nízkouhlíkového hospodárstva, môžeme vytvoriť lepšie príležitosti pre Európu. Nie je to hrozba, je to príležitosť, pretože otázka racionality a tu už končím, pán predseda, je veľmi kľúčová pretože ľudia nám kladú otázku, je naozaj racionálne prejsť 80 na 95 zníženia uhlíkových e, plynov, ako aj riadenie spoločnosti. Myslíme si, že toto je jediné racionálne riešenie, pretože pokiaľ nezmeníme naše smerovanie, tak e, neskončite tam, kde chcete byť. A v súčasnosti naše systémy spotreby a ponuky sú neudržateľné. A rácio nám káže vybrať sa teda iným smerom. A to práve ilustruje ten smer, ktorým sa uveria 7. akčný program pre životné prostredie. Je naozaj solídny a poskytuje Európe príležitosť, ako e, vybrdnúť e, z krízy a využiť príležitosť 21. E, storočia a nespoliehať sa na 20. storočie. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a začnem ním, že dám slovo pánovi Pahijovi, ktorý je kontaktnou osobou pre túto agentúru. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže prvnež začnem, chcel by som privítať eh, pána prednášateľa a takisto aj ostatných kolegov, ktorí sem prišli. Um, a chcel by som poďakovať aj vašej agentúre e, za vynikajúcu prácu, ktorú ste nám dnes e, predniesli. A správa, ktorú ste odprezentovali, E, vlastne vyjadruje, že v Európe sme dosiahli určitý pokrok, avšak e, sú tu ciele, ktoré sa nám zatiaľ nedarí splniť a je treba preto posilniť naše úsilie, je treba prijať príslušné legislatívne návrhy, z hľadiska kvality ovzdušia, aj, ale tie boli teraz stiahnuté zo stola komisiou. Takže aké aspekty týchto balíčkov skutočne budú opäť reformované a budú opätovne zavedené alebo vrátené na rokovanie e, efektívnejším spôsobom. Teraz má slovo pán Ivo Belet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel položiť otázku po holandsky my tu pracujeme na um, klíme a máme tu aj naredenie o systéme ETS, obchodovaní s emisiami, ako viete. Takisto hovoríme aj o zavedení uh, rezervy na stabilitu trhu, takže mňa zaujíma predovšetkým priemysel, ktorý je uh, intenzívny na energie A iste niektoré, e, chceme vrátiť sem priemysel, a ktorý odtiaľ to odišiel. A kým, aká je vaša teda odpoveď na takéto biznesy, ktoré potrebujú veľa energii, keď sa vás na to pýtajú e, z hľadiska aj nákladov, energetických nákladov, e, náklady na emisie CO2 a podobne, ktoré vlastne sú prenášané na tieto spoločnosti, pričom keby som uvidel príklad výroby v Spojených štátoch, tam energie tvoria len malý zlomok výrobných nákladov, alebo je to oveľa menej v porovnaní s európskymi firmami. Teraz ďakujem pekne, Matias Grote, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za tie naozaj silné čísla. Dá sa o tom diskutovať. Už sme diskutovali už aj s pánom Katajnenom o tom, aký potenciál tu je na vytvorenie nových pracovných miest, počty nových pracovných mien, miest jednoznačne musia vznikať v tých e, oblastiach, ako sú obnoviteľné zdroje, udržateľné technológie a podobne. Toto sú, e, by mali byť naše stratégie a preto podľa mňa mali by sme pozornosť venovať aj tomu, téme teda obehovej ekonomiky, obeho hospodárstva. Keď sa pozrieme opäť na čísla, hovoríme tu aj v, napríklad v súvislosti o zmluve T-typ e, diskutuje sa o tom x krát, aké to má potenciál. My sme takisto boli teraz nedávno v Spojených štátoch v rámci našej delegácie a, a tam tam je taký dosť zdržanlivý postoj, postoj na opačnej strane, takže ja môžem osobne povedať, že téma T-typ e, ktorú vidíme nejako, by sa mohla uzavrieť do roku 2016-17, ak vôbec bude podpísaná. Čiže um, Máme sa sústrediť tu na to, kde je potenciál na pracovné miesta a tu vidíme v obehovej ekonomike, čo nám teda hovorí v tomuto Európska agentúra pre životné prostredie. Otázka Iva Beleta bola veľmi dobrá e, k téme carbon leakage, teda e, úniku priemyslu. E, často sa o tom nehovorí E, pretože v prípade carbon leakage e, tam niekde, nie sú započítané aj tie rôzne nepriame náklady, ktoré s týmto všetkým súvisia. Takže čo by ste nám mohli poradiť e, tiež z hľadiska témy nepriamých nákladov, aby sme zlepšili konkurencieschopnosť našich podnikov? A ďalej, čo sa týka elektromobility, tu je, na to ste tiež poukázali, áno, e, sú elektro, elektrické autá sú veľmi dobré, ale keď pôjdu na elektriku, ktorá je vyrábaná e, oholnou elektrárňou, tak to asi bude nie taká, taká výhra, pretože bude ešte väčšie znečistenie z elektrárne než z vozidiel. Takže je treba aj dobre, že ste hovorili, že je treba sa na to dívať v širšom pohľade, pretože až keď bude energia, ktorá bude sa používať na elektromobily e, čistá, až potom to bude naozaj tá fascinujúca oblasť. E, takže podľa mňa z európskeho pohľadu tiež pre, e, pre zosieťovanie inteligentnej, inteligentnej dopravy, e, cestnej dopravy. Myslím si, že tam sú veľké možnosti. A my vždy máme také obmedzenia na možnosti dlho rozprávať v tomto výbore. Ďakujem pekne teraz pán Maker. Ďakujem pekne pán predseda. Pán Vítajte tuto v našom výbore. Ja takisto budem hovoriť eh, po holandsky. ja hovorím za EKR. Minulý týždeň Eurostat publikoval údaje k spracovaniu a likvida- zneškodňovaniu odpadov a vidíme veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Nie je tu jednoducho rovnaký priestor alebo chcel by som sa teraz pýtať, čo robí vaša agentúra v hľadiska implementácie legislatívy v oblasti zneškodňovania likvidácie odpadov. Ehm, Európska komisia by chcela nejaký ambicioznejší návrh a pre, namiesto tohto návrhu ja som tieňovým spravodajcom a ja by, som presvedčený, že potrebujeme európske ciele, ak to chceme presadiť. Potrebujeme aj silný signál od komisie a v tejto chvíli zatiaľ e, sa kolegovia o toto obávajú. A myslím si, že majú aj pravdu. Je tu, nezabúdajte, že tu je problém s rôznymi e, so, so súrovinami, tu máme dosť neistú situáciu. EU, e snažíme sa nestratiť naše zdroje, takže aké je vaše riešenie k európskym cieľom obehovej ekonomiky? Ďakujem pekne teraz pán Gerbrandy. Ďakujem pekne pán predseda, takisto ďakujem vám, pán Berning, za to, že ste mali jasnú prezentáciu k stavu životného prostredia. Myslím si, že je dôležité, aby sme v tomto politickom prostredí mali niekoho, kto sa opiera o fakty a myslím si, že práve to je silná stránka toho, tejto správy. Myslím si, že to nie je zatiaľ politická vízia, kam by sme sa mali uberať. Skôr je to taký súbor faktov a na baze týchto faktov vlastne vy ste popísali aj kde, alebo kam by sme sa mali dostať v najbližšej budúcnosti. A obávam sa, že váš záver je taký trochu taký čierny pretože navrhujete, že sam, ani samotné ekopolitiky, ani žiadne politiky pre efektívnosť e, nepomôžu dosiahnuť víziu v roku 2015. Čiže inými slovami, všetko, čo teraz robíme a snažíme, aj tak sme ďaleko od toho, čo sme chceli dosiahnuť v budúcnosti. Takže ak ja to napojím na to, že tie usmernenia pre politiky, ktoré sme obdržali od e, pána Junkera, vonkoncom neobsahujú žiadne z týchto prvkov, ktoré sú v tejto správe. Myslím si, že je tu veľký rozdiel medzi európskou politikou a tými faktami, ktoré vy prezentujete v tejto správe. Preto ja nemám otázku na vás, Pán Vernik, skôr mám otázku na našho predsedu, že či nemali sme zorganizovať rozpravu nie s pánom s predsedom Junckerom o tom o stave tejto správy o životnom prostredí, pretože to sú základné, základné podstatné zmeny. A myslím si, že mali by sme mať aj príslušnú riadnú diskusiu na plenárke aj za prítomnosti predsedu komisie. Ďakujem pekne, hovorí predseda aj za otázku. Teraz má slovo pán Omarží. No, merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel pochváliť kvalitu e, tejto prezentácie a povedať, že súhlasím e, s vašim postojom. Áno, ak e, budeme triezvi a čo nás vedie často k pesimizmu, ochota konať nás nutí byť optimistami. A mám jednu otázku. Mám obavu, že všetky politiky, mm, ktoré používame, nevyriešia problém, ktorý by sme mohli hovať kultúrnym problémom. A chcel by som vedieť, či e, humanitné vedy sú, sú zapojené do všetkých aspektov o životnom prostredí. Upresním to. Som presvedčený o tom, že tie otázky, ktoré stoja v centre E, tá správa je dôležitá. Týka sa nielen toho, aké, akom stave životné prostredie, ale ako sa my cítime, či sme šťastní alebo nie. A to má dopad na to, ako vnímame politiky. Hovorím teraz o obyvateľstve ako takom. Druhá pripomienka. Uh, E, dátum, o ktorých ste hovorili, rok 2050, 2050 vieme, že to bude 9 miliard e, ľudí, ale v, v podstate e, Európska únia bude mať možno 90 milión obyvateľov. To takisto sú ľudia, ktorí žijú aj mimo Európskej únie a mali by sme naďalej konať všade, tak aby sa aj oni účastnili tohto celého. A posledná pripomienka, tzv mokre, modrého hospodárstva. Myslím si, že to je základná vec za podmienky, že už teraz to budeme riešiť, pretože spravili sme nenapraviteľné chyby a v podstate e, sme naozaj napáchali obrovské škody a preto musíme už teraz spraviť niečo preto, aby e, sme nenapáchali rovnaké, e, rovnaké škody na mori, ako sme napáchali na suši. Ďakujem pekne. A pani Šejer-Pirik? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Včera sme mali veľmi zaujímavú prezentáciu, užitočné stretnutie, ale mám aj otázky, ktoré sa týkajú tém, ktoré sme včera neriešili. Predovšetkým včera komisár povedal, že Natura 2000 získa 200 miliónov eur, ale ja mám konkrétnu otázku, odkiaľ to číslo prišlo. V Holandsku E, ja som sedela 12 rokov v holandskom parlamente, pracovali sme na legislatíve pre životné prostredie Natura 2000 a Holandsko naozaj je tým, tým lídrom v tomto. A však žiadna pozornosť sa nevenuje ľuďom. Je treba naozaj Eh, pracovať na, máme eh, tu rôzne nové vývoje, potom E, ďalšia vec je, že keď e, dáte všetky tieto veci dokopy, tak prakticky polnohospodári nedostávajú nič. Musia e, žiadať o licencie, musia žiadať o licencie zo životného prostredia, musia zaplatiť 20 tisíc eur. Žiadna odpoveď, nebola, nie je tu žiadna podpora pre politiku polnohospodárov, pokiaľ majú ekologické hospodárstvo. Takže toto súvisí aj so sociálnymi a ekonomickými otázkami. lebo dôležité sú pre všetkým aj ľudia. Za viac ako 800 rokov naši polnohospodári a farmári fungovali a teraz chcete, aby odišli z tohto biznisu, pretože jednoducho máme tam určité typy tráv, ktoré bolo by treba chrániť a moji e, voliči jednoducho to nevedia pochopiť. Pán Timmermans hovoril o niektorých veciach, ale pre nás sú veľmi dôležití predovšetkým ľudia. Ďakujem teraz e, pani e, Guterand. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po, fran- po švedsky. Veľmi pekne ďakujem za veľmi, veľmi dobrú prezentáciu. A bolo tam množstvo dôležitých informácií. Takže my potom budeme tiež posielať aj potom niektoré písomné otázky, keď e, ale mám niektoré otázky teraz na vás. Vy ste takisto hovorili aj o Ja by som sa teda chcela spýtať, či sú konkrétne podniky alebo konkrétne technické inovácie, ktoré vlastne v tomto sektore s nejakým spôsobom vyznamenali. A ďalšia otázka sa týka tých piatich kľúčových oblastí. Klíma, životné prostredie, energetika, doprava a polnohospodárstvo. Je niektorá z týchto tém takou témou, ktorá by si žiadala väčšiu pozornosť, aby sme splnili ciele do roku 2050? je niektorá taká priorita, do ktorej by sa mali politici pustiť eh, nejakou veľkou vervou. A ďalšia otázka je taká všeobecnejšia. Keďže táto správa sa prezentuje každých 5 rokov, je tam nejaká časť, eh, ktorá vás nejako prekvapila, alebo nie po týchto 5 rokoch? Je tam niečo, čo sa vymyká a čo by sme boli čo by bolo treba sa osobitne venovať. A posledná otázka, ktorá tiež vyvoláva trochu obavy, a možno aj vyvolá obavy, ale napriek tomu ju položím. No, napríklad v mnohých krajinách vymierajú včely ehm, v mnohých krajinách Európskej únie. Je to spôsobené viacerými príčinami, to rôznych, e, je to dôsledok rôznych chemikálií, postrekov, aj keď e, máme pos- moratórium na neonikotinoidy, na včeli pôsobí množstvo faktorov, aby som sa chcela spýtať, či je tu niečo, čo je osobitne dôležité aj pre e, výživu ľudí Mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte. Ale myslím si, že bolo by treba sa venovať aj agentúre pre chemikálie. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu správu. My naozaj je to vynikajúca štúdia. Neviem, či to bol váš zámer, ale ak nie, tak myslím si, že mali by ste všetkým vládam poslať e, túto štúdiu, tak aby mali inšpiráciu pri tvorbe národných politík a tak, aby boli v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia. Ja mám tri otázky. My máme dve úrovne problémov, ktoré riešime v Európskom parlamente. Prvá vec, ako presvedčiť Európsku komisiu, že mali by sme ísť tým smerom, ktorý ste spomenali dnes. Že čo je dôležité pre zajtrajšok, obehová ekonomika, zelené pracovné miesta a podobne. Po druhé, ako máme zabezpečiť do tohto procesu vyššiu účasť občanov, pretože na webovej stránke vašej agentúre sú veľmi dôležité dve žiadosti. Jedna sa týka merania hluku, e, e, nečistenie hlukom to je veľký problém a myslím si, že tieto e, žiarosti by mali byť čo najpopulárnejšie a čo najznámejšie, pretože umožňujú občanom zaslať informácie o tom výsledkoch merania prostredníctvom smartfónov, takže dá sa z toho potom vyvodiť preventívne opatrenia. Tiež je tu e, žiadosť, ktorá poskytuje informácie o kvalite ovzdušia, ale pre mnohé členské štáty tieto údaje nie sú k dispozícii. Takže ak je problémom, že v krajine nie je monitorovanie kvality ovzdušia alebo nemajú kont- kontakt na ich agentúru a neposkytujú svoje údaje dostatočne včas. Tiež by som sa chcela spýtať, že či plánujete podobné um, aplikácie či žiadosti aj v budúcnosti, lebo mladí ľudia sú dosť uh, orientovaní na využívanie smartfónov a informačných technológií celkovo. Uh, takže by ste mohli týmto zvýšiť osvetu alebo šíriť osvetu a zvýšiť povedomie u mladých ľudí a podporovať zelené pracovné miesta a všetko, čo s tým súvisí. Ďakujem pekne. Grazie Presidente, scusi, non avevo capito <laughs> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nerozumel som. Ďakujeme, pán predseda, za výbornú prezentáciu a myslím si, že je veľmi dobré, že e, ste mužom na správnom mieste čo sa týka e, neobnoviteľných a cenných zdrojov, a ktoré vychádzajú z dokumentu Európskej agentúry pre životné prostredie, sa hovorí, že pozorované úrovne erózie a kontaminácia a miznutie organického materiálu znižuje reprodukčnú kapacitu pôdy. Ak by sme mali mať koherentnú politiku ohľadom tejto záležitosti, bolo by vhodné sledovať eh, adekvátnym e, spôsobom tak znečistenie, ako aj degradáciu pôdy. Nemáme e, jednotnú stratégiu na e, pôdu, tak aby sme vedeli zaistiť zdravé prostredie v Európe. Komisia v roku 2006, ktorá predložila smernicu o tejto problematike, bola zablokovaná väčšinou členských štátov, okrem malej časti. Avšak teraz eh, by sme mohli podobné opatrenie prijať eh, s posilnením spolupráce. Čo sa týka elektromobility, súhlasím s tým, čo tu už eh, odznelo od kolegu Groteho. Pokiaľ mm, máme nahradiť tradičné pohony a nahradiť ich elektromotormi, ktoré ale budú fungovať na elektrinu vyrobené z fosilných palív, budeme na tom ešte horšie ako predtým. Je preto potrebné samozrejme na výrobu e, energie z fosílnych palív e, ťažba týchto e, zdrojov. Potrebujeme preto prijať také modely, ktoré sú naozaj udržateľné. Potrebujeme modrú energiu. A to sa nehovorí iba kvôli tomu, že to je farba mora, pretože vo všeobecnosti e, tá, tieto energie sú priaznivejšie k životnému prostrediu. Ďakujem veľmi pekne. A pani, pani Grostet. Merci beaucoup. E, Ďakujem pekne. Je pravdou, že tento dokument je veľmi zaujímavý a bude pre nás všetkých veľmi užitočný. Pochopila som správne, že e, v podstate plán mať dobrý život do roku 2050 v rámci akčného programu pre životné prostredie v EU. To všetko by sa malo meniť na čin, neostať len na úrovni sloganu. Mm, vieme, aké problémy krátkodobé e, prinášajú klimatické zmeny hospodárstve, priemyselné, pretože všetko sa v podstate prenáša na ekonomiku. Ja mám otázku na tému financovania. Ak chceme pokročiť rýchlejšie, je potrebné mať na to peniaze. Ak nie, tak to jednoducho nebude fungovať. Áno, e, e peniaze pre miestnu regionálnu samozprávu, mnohé členské štáty nemajú dosť peniazy, už nemajú čo investovať a tu máme naozaj obrovské problémy. Takže čo môžeme preto spraviť, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia, kvalita vody, zlepšenie kvality ovzdušia. Mňa netrápi znečisťovanie automobilmi. Ja som presvedčená o tom, že v nadchádzajúcich 10 rokoch pokročíme v oblasti nových technológií a ekologických technológií. Čiže to nie je problém znečišťovanie vozidlami, ale priemyselné znečisťovanie, znečisťovanie mm, vykurovaní v mestách, návrat e, k uhlu, to je katastrofa katastrofa. Jednoducho nemôžeme brániť členským štátom, aby nepoužívali tieto zdroje energie. Musíme jednoznačne ísť ďalej cez energetickú efektívnosť, ale aj cez čisté uhlie a podobne. Tu potrebujeme k tomu všetkému financie. Ako podľa vás by sme mohli ovplyvniť hm, členské štáty, možno cez daňové otázky, hovorili ste o ekologické dani, ale Európsku komisiu globálne, tak aby zohľadnila tento typ investícií vy ste vtedy o tom napríklad hovorili, napríklad aj v rámci toho investičného fondu. To je takisto dôležité. Chcel by som, si pred, chcel by som sa opýtať, ako si to vy predstavujete, akým smerom by sme sa mali ubrať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Baláš. Veľmi krátko. Ja chcem upozorniť na jeden aspekt, ktorý zaznieva vždy v reakcii a to je to napätie medzi rozvojom priemyslu v Európe a ochran životného prostredia ako obmedzeniu. Sú také oblasti, ktoré by mohli zbližiť obidvoje. Vieme, že v oblasti energetiky je to zložité, ale myslím si, že obehové hospodárstvo by mohlo byť riešením, pretože obehové hospodárstvo je dnes jedným z prostriedkov na to, aby sme mohli povedať, že nejaký výrobok môže žiť viacero ekonomických životov a za každým vyces, e, vytvárať teda recykláciu, výrobu, rozvoj technológií, zamestnanosť. To je užitočné pre všetkých. A čo zabezpečí aj to, že pracovné miesta budú tu a e, m, naštartuje sa dynamika nášho, e, nášho priestoru, pretože zaostávame za medzinárodnou konkurenciou. E, Pán Timmermans hovoril o tom, že predloží návrhy, tuším, do konca roka na túto tému, návrhy v zmysle lepšej legislatívy a e, recyklácie odpadov, ale aj e, v eko e, dizajnu. Mohli by ste nám niečo povedať viac o týchto fázach? Ja viem, že vy o tom nerozhodujete, ale predsa len mohli by ste nám povedať viac informácií o tom. A myslím si, že z tohto pohľadu parlament tak či ona bude dávať veľký pozor a bude žiadať, aby veľmi rýchlo boli prijaté záväzky, pretože ak e, tu potrebujeme e, dokázať, že priemysel a ochrana životného prostredia nejdú proti sebe, treba to dokázať. Ďakujem pekne, pán Gruzi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel poďakovať za prezentáciu, ktorú e, ste nám predstavili. Viem, že ten dokument už bol zverejnený, takže sme si ho mohli aj prečítať. Mňa zaujal predovšetkým vzťah, alebo teda tá vec, keď ste hovorili o tom, že kritické zásoby mnohých surovín sú mimo Európy. Takže čo s tým Európa spraví? Ako, ako to ošetrí v rámci surovinovej stratégie? Z minulého funkčného obdobia si pamätám e, správu, ktorá hovorila o tzv. E, zácných e, zácných e, hlinách. A sú to zásoby surovín, ktoré sa nachádzajú e, v oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené. Ich prírodná hodnota týchto vzácných zemín je vysoká, ale nie vždy budeme mať vplyv na potenciálnych správcov týchto regiónov. Takže ja by som sa chcel opýtať, aký je váš názor napríklad na zásob surovín v Arktíde. V minulom funkčnom období sme zaznamenávali stále väčší záujem predovšetkým o energetické zdroje na e, Arktíde. Niektoré štáty, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, už v tejto oblasti podnikli určité kroky. Ale ďalšia otázka je cyklus života produktov. Na jednej strane sa približujeme k tej koncepcii, ktorá už je prakticky v realizačnej fáze k, e, z hľadiska obehovej ekonomiky. Na druhej strane vieme, že cyklus e, životnosti mnohých e, produktov sa výrazne skrátil. A určite aj z pohľadu výdavkov Napríklad e, pokiaľ ide o domáci rozpočet, tak sa niekedy ani neoplatí opraviť nejaký produkt. Jednoducho sa vymení celý produkt za nový, keď a v podstate ten produkt by aj mohol ďalej žiť. Myslím si, že osobitne e, pani sú svedkami toho, ako značka Electrolux dnes funguje v našom podvedomí, lebo je to produkt švedského producenta, a bol to produkt, ktorý bol synonymom dokonalej kvality. A e, zrazu e, teraz e, je to ako keby ťažko opraviť, pretože to je drahé, no ale z pohľadu ochrany životného prostredia to by to tak malo byť. Čiže to sú proti sebe tie dve veci. Cyklus životne, životný cyklus produktu oproti obehovej ekonomike. E, potom ďalšia otázka súvisí s rokovaniami o, o zmluve typ, kde sú aj iné modely spotreby, aj konz, aj dopadu na životné prostredie sú veľké rozdiely medzi EÚ a Amerikou. A vy vlastne tiež e, podporujete tú e, myšlienku z hľadiska vytvorenia e, pracovných miest v meskej v bez mestskej doprave. To znamená, že treba zabezpečiť eh, z likvidáciu sociálneho vylúčovania, ale tu akoby nie je vidieť eh, eh, nejaký konflikt. Ja by som chcel vedieť, že kde vy vidíte určité hrozby v, v tejto otázke. Okay. Thank you also for... Ďakujem pekne aj za množstvo otázok poslancov a poslankyň generálneho rediteľa agentúry. A teraz odovzdám slovo nášmu zástupcovi v správnej rade. Máme tu dvoch zástupcov, profesor Michael Skolus a profesor Christian Hy. Neviem, ktorý z nich sa chce ujať slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem tým na úvod by som sa chcel poďakovať za prejavenú dôveru a za obnovenie nášho mandátu zastupovať Európsky parlament v vo vedení a v zbiere Európskej environmentálnej agentúre som eh, veľmi rád, že som dnes mohol prísť medzi vás a že môžem vystúpiť po takejto bohatej diskusii. Chcel by som hovoriť o viacerých veciach, ktoré súvisia v podstate s našou úlohou a so správou. Som presvedčený o tom, pán predseda, že táto konkrétna správa podľa mňa najlepším spôsobom odráža očakávania a spôsob zmyšľania Európskeho parlamentu v tom zmysle, ako e, sa pasujeme s environmentálnymi výzvami súčasnosti a akumulovanými problémami a dopadmi takým systémovejším spôsobom na základe faktov a tým, že rieši niektoré najdôležitejšie skutočné e, príčiny ako spot, výroba, spotreba a zabehnuté postupy spôsoby čerpania zdrojov. Európsky parlament vždy požadoval od agentúry, aby zašla do hĺbky, aby e, analyzovala, vyhodnocovala údaje, aby posudzovala politiky v kontexte ich dopadu, aby analyzovala rôzne alternatívy pre EU aj, aj mimo EÚ. EU táto práca Európskej environmentálnej agentúry e, nebola vždy najvítanejšia ostatnými členmi správnej rady, ktorí sa skôr skepticky stávali k tejto otázke alebo reagovali proti akékoľvek analýze politík alebo analýze implementácie politík zo strany agentúry. A my sme veľmi radi, že dnes sú všetci spokojní s prácou agentúry a to, že sa uberá o svojej práci týmto smerom. Som presvedčený o tom, že ak agentúra bude podporená v tom, aby vzhľadala aj mimo územia EÚ, aby hovorila o vedúcej úlohe EÚ v globálnej agende environmentálnej agende, v oblasti inovácií, obehového hospodárstva, eh, prírodný kapitál, surovinový kapitál. To sú všetko veci, ktoré vystali z tejto diskusie a uberajú sa správnym smerom. A boli to vaše pokyny, pokyny parlamentu za posledné roky. To takisto si získava stále väčšiu podporu a v podstate je to základom aj výhliadok výhľadov tejto správy ohľadom megatrendov a záverov, e, ktoré hovoria o tom, že väčšina víziev sa nedá riešiť izolovane. Čo sa týka spolahlivosti a transparentnosti údajov, to je ďalšia téma. Táto správa je veľmi inovatívna v tomto ohľade, v tom zmysle, že umožňuje ľahký prístup všetkým občanom a čitateľom správy k pôvodným tzv. surovým údajom aby si sami mohli vyhodnotiť a dokonca spochybniť interpretáciu agentúry. A z týchto dôvodov e, ma teší táto správa, ale som zároveň aj hrdý, nie len rád, ale aj hrdý na to, že sme obstáli v očakávaniach a požiadavkách parlamentu v tomto ohľade. A na záver, pán predseda, asi ani nie je potrebné hovoriť, že efektívne riešenia e, na základe systémových a komplexných prístupov si vyžadujú koherentné, rozpracované dlhodobé politiky priamo v teréne, ktoré budú podporované na všetkých úrovniach. Tu si myslím, že práve Európsky parlament ako taký, ale pre všetkým tento výbor má kľúčovú úlohu spolu s ďalšími inštitúciami. Je potrebné zabezpečiť kontinuitu, jednoznačnosť a e, uplatňovať zdravý rozum pri príprave politík a rozhodovaní. E, táto správa a vôbec práca agentúry ako taká nám dáva dojem, že pragmatický prístup, ktorý je dokonca niekedy pesimistický, zároveň prináša potrebné prvky preto, aby sme realizovali optimistickým spôsobom politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz chcete aj vy vystúpiť? Ešte kratučké doplnenie hovorí druhý člen správnej rady. Chcem sa poďakovať agentúre. Za posledné tri roky som mal naozaj mimoriadne skúsenosť a som vďačný parlamentu za to, že mi prejavil dôveru na ďalšie tri roky. Ja by som chcel eh, oceniť jednu vec. Je to to, že Európska agentúra okamžite reaguje na všetky naše pripomienky ohľadom procesu viacročných pracovných programov už v tých prvotných fázach prípravy Európskej správy a podobne. Ja to vnímam tak, že Európska agentúra prevzala mnohé naše pripomienky, zohľadnila ich a tie naše pripomienky v podstate trošku rezonujú aj s dnešnou diskusiou. Napríklad sme mali pomerne veľa pripomienok k tomu, že otázka e, efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva má stáť na poprednom mieste. Takisto sme sa vyjadrovali aj za to, že je potrebné e, ekonomicky opodstatniť silné environmentálne politiky. A presne to sa premietlo aj do takého nového zamerania tejto správy o stave životného prostredia v Európe. Som veľmi vďačný aj tomu, že výbor Envy, za to, že výbor Envy prevzal určité pripomienky, ktoré sme pripravili, odobril nám ich ako ich pripomienky a potom boli prezentované Európskej agentúre. Čiže je to príklad veľmi dobrej, silnej spolupráce, ku ktorej všetci pristupujú s otvorenou mysľou. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán generálny riaditeľ eh, environmentálnej agentúry, aby mohol odpovedať. Eh, musíte sa zmestiť do 12 minút. Áno, ďakujem pekne, pokúsim sa zareagovať na všetkých 94 otázok, ktoré tu zazneli. V každom prípade ďakujem za pozitívnu spätnú väzbu a pripomienky o správe. Chcel by som eh, v podstate upozorniť na dve veci, o ktorých hovorili niektorí poslanci. Poprvé to otázka úplnej transparentnosti a vysledovateľnosti všetkých dát, na ktorých stojí táto správa. Pretože ja som sa vo svojom vystúpení obmedzil na také politické odkazy, ale tie stoja na naozaj dobrom monitoringu v Európe, v členských štátoch a v tej správe naozaj môžete hoci ktorú tému si zvoliť a kliknúť si na mapu a otvorí vám okienko, kde máte základné údaje a môžete si všetky údaje, ktoré tam sú pozrieť. Čiže transparentnosť a vysledovateľnosť, vystopovateľnosť pre nás je kľúčová. A zároveň si myslím, že sme svetovými lídrami. Nenájdete žiadny iný líder, žiadny iný región, kde v 35 štátov je ochotné sa podeliť o takéto základné údaje, čo sa týka transparentnosti a spôsobu správy riadenia. To je pre nás zásadné. Po druhé, chcel by som povedať, že toto je správa, ktorú ktorá teda prišla z našej siete a do tej siete patrí aj parlament. Tá syntetická správa, ku ktorej sme dostali viac ako 1500 pripomienok. Takže naozaj zohľadniť ich to bol kus práce, ale zvýšilo to legitímnosť našej práce. Jedna z otázok či z návrhov, bola, by sa predstavila táto správa hlavám štátov a vlád v jednotlivých štátoch a ja by som chcel povedať, že naozaj v jednotlivých krajinách sa snažíme osloviť čo najviac. Máme viac ako 25 krajín, ktoré požiadali o to, aby v podstate sme išli do tých krajín, predstavili správu, požiadali, aby sa konkrétna krajina zamyslela nad relevantnosťou tejto správy, potom aby sme o tom diskutovali, aby, to bolo, aby v podstate sa to chopili aj médiá, čiže naozaj to zdôrazňujeme. A potom konkrétnejším veciam. Zaznelo tu viacero otázok o implementácii. Ja si myslím, že v celej diskusii o tom, či potrebujeme nové politiky, či ďalšie politiky, alebo či je potrebné zamerať sa na implementáciu existujúcich, ja si nemyslím, že tam nájdeme jednu odpoveď. Pri niektorých veciach je nutné, nutná plná implementácia existujúcej legislatívy, čo by znamenalo významný pokrok. To platí napríklad o biodiverzite, smernica, rámcová smernica o vodách. Tam dosiahneme dobrý v podstate iba do roku 2015 iba asi 50 vôd je v dobrom stave namiesto všetkých implementácií a legislatívy o odpadoch. To sú zásadné veci. Za viacero otázok tu zaznelo a tak vo všeobecnosti o konkurencie schopnosti európskeho priemyslu na celosvetovej scéne v súvislosti s našou silnou environmentálnou legislatívou. E, na to tak, že sa zameriam na zo pár vecí. Poprvé,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 toho, že firmy budú sa ponáhľať tam, kde sú najnižšie požiadavky na ochranu životného prostredia. Musím jasne povedať, že je veľmi málo, ak vôbec nejaké dôkazy, ktoré by toto potvrdzovali. Keď sa firmy stiahujú, je to z dôvodov e, nákladov na sociálne systémy, na pracovnú silu, z dôvodov e, penetrácie trhu a v niektorých prípadoch z dôvodov nákladov na energie. Nič nesvedčí o tom, že by sa firmy stiahovali kvôli nákladom na plnenie environmentálnej legislatívy a to preto, že to často predstavuje len maličkú časť nákladov na fungovanie. A e, v mnohých krajinách, vlastne mnohé firmy majú svoje environmentálne pravidla, ktoré uplatňujú všade, bez ohľadu na to, kde pôsobia. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, keď sa pozriem na náklady na energie, Mm, nie, nie, v podstate sú dôležité náklady na vyrobenú jednotku, nie celkové náklady ako také. A Európa má energeticky efektívne hospodárstvo, má priemysel, ktorý efektívne využíva suroviny v porovnaní napríklad so Spojenými štátmi alebo Čínou. Musíme sa pozrieť na produktivitu, zdrojov produktivitu energii a tu sa mení situácia. Americké hospodárstvo je asi dvojnásobne náročné na energie pre jednotku výstupu e, ako Európa. Takže tu máme výhodu, ak vyrábame energeticky efektívnym spôsobom. Čo sa týka obehového hospodárstva a ekologických pracovných miest. Ak sa pozriete na našu správu, tak e, si všimnete, že je dôležité, aby balík ekologického hospodárstva alebo okruhového hospodárstva, obehového hospodárstva sa vrátila, zameral sa práve na e, efektívne využívanie zdrojov hneď od samého začiatku a tu sa dostane k balíku odpadoch. E, ľudia sa pýtajú, pýtali, čo si myslíme o hierarchii odpadov, je jasné, že ambicioznejší je Tí ambicioznejší hovoria o tom, aby to išlo od samého začiatku, iní hovoria o dizajne a potom sa hovoria o kvalite produktov, o tom, čo sa e, nazýva e, zastaralosťou toho, čo sa plánuje, alebo nie to znamená, ak niečo navrhnete, či o pár rokov to bude zastaralé, alebo nie, napríklad nemáte update IKT, alebo jednoducho, že to nepoužiteľné, alebo nemáte náhradné diely a podobne. Čiže všetky tieto veci podľa nás sú zásadné, keď e, chcete, aby hospodárstvo e, fungovalo viac obehovo. Znamená to začať skôr od začiatku a zamerať sa na iné veci. V správe sa aj v našich aktivitách e, sa hovorí aj o význame podnikateľských modelov. Vychádzame od vlastníctva ku službám, napríklad prenajom chemikálií, leasing chemikálií tu sú mnohé inovácie, ktoré nie sú čisto len technologického charakteru, ale aj to, ako pristupujete k surovinám a k odpadom v priemysle. Keď hovoríme o veľkých rozdieloch medzi odpadoch, e, sa to takisto hovorilo, to nesúvisí iba o e, s odpadmi, všimneme si, aké sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a s rastúcim počtom členských štátov sa tie rozdiely ešte zväčšili. Myslím si, že uh, v Európe sa snažíme to riešiť takými dvoma spôsobmi, alebo z dvoch strán časové horizonty, to je jedna vec, niektorým členským štátom alebo niektorým procesom dáme viac času a druhý spôsob je rôz, m, mať rôzne ciele, nájdete to pri cieľoch pre obnoviteľné zdroje energie, ale aj v iných politikách. Myslím si, že je potrebné vnímať a zohľadniť rôzne kontexty rôznych štátov, ale celkovým cieľom by malo byť, aby sa všetko posúvalo tým správnym smerom. Čiže to neustále vyvažovanie medzi celkovou európskou ambíciou a zabezpečením toho, aby všetky tie ovečky v stáde mohli ísť jedným smerom. Pretože ak ste lídrom a zistíte, že nikto za vami nejde, tak vlastne ste iba na prechádzke ste tam sám. O tom je ekologická politika, aby e, ľudia išli za vami. Čo sa týka spoločenských vied, alebo teda humanitárnych vied a úloha hodnôt návykov v oblasti spotreby. Na prekvapenie niektorých ľudí, keď som uh, bol menovaný, tak uh, sa objavila v novinách článok, že ja som teda sociológ, čo robím v environmentálnej agentúre a ja si myslím, že aj vďaka tomu venujeme uh, dosť pozornosti politickým, hospodárskym aspektom a posilnili sme našu víziu o týchto veciach v našej správe. Uh, Zrobili sme správu nedávno na základe spotreby, zvažujeme podnikateľské modely, hovoríme o návykoch, hodnotách, hovoríme o úlohe informácií a úlohe médií v zmysle zmeny návykov a spôsobov fungovania, čiže zameriavame sa aj na tieto veci. Keď hovoríme o modrej ekonomike, vieme, že toto je veľmi vážna téma a to sa vzťahuje ale aj na zelenú ekonomiku. En, ekonomiku. Pokiaľ nebudeme zdravé akvatické prostredie, nebudeme môcť vybudovať e, udržateľné ekosystémy, na ktorých stojí ekonomika a máme závažné trhliny v našich vedomostiach o e, morskom e, prostredí oveľa e, závažnejšie ako o pozemskom životnom prostredí. Keď hovoríme o Nature 2000, a dopad e, na farmárov a rozvoj vidieka, ktorý spomenuli niektorí poslanci, myslím si, že je pomerne jasné, že sme poukaz- poukazovali na lepšiu integráciu e, politík na naplňanie cieľov klimatických e, cieľov a zlepšie zjadenie so spoločnou polnohospodárskou politikou. A je jasné, že e, smernica o vodách, ako aj e, smernica o dusitanových hnojivách e, sa vyberajú a uberajú sa týmto smerom. Takže zdôrazňovali sme aj to, že v našom pôdohospodárstve budeme pracovať aj naďalej a prídeme s novou správou, ale myslím si, že ste poukázali na správnu vec, e, keď ste hovorili o vyvážení týchto dvoch e, veciach. Ale samozrejme za predpokladu toho, že sa nevzdáme toho správneho smeru, e, po, po ktorom sme sa už vydali. Keď hovoríme o pôdach, my nie sme zákonodarcovia. Takže povedali by sme, že potrebujeme smernicu o pôdach. Je jasné, že pôda hrá veľmi dôležitú úlohu v ekosystéme a pravdepodobne je táto úloha veľmi podceňovaná. E, hrá veľmi dôležitú úlohu aj vo vodnom cykle, v uhlíkovom cykle, takže zameranie na kvalitu pôdu v ekosystému je nesmierne veľmi dôležité ale či už to bude viesť e, e, k novej smernici alebo nie, pretože rozhodovať o tom nie je v mandáte mojom, ale v mandáte zákonodarcov. Čo sa týka zelenej ekonomiky, vzťahuje sa to predovšetkým na energetickú účinnosť, kde sme svetovým e, lídrom, ale takisto aj v odvetví chémie a chemikálií, pretože inovácie, ako aj energetická účinnosť, sa e, vzťahuje teraz najnovšie aj na biochemický e, priemysel, schopnosť recyklovať. A vidíme to naprieč celým spektrom, že toto je súčasťou európskych priemyselných odvetví, keď hovoríme o konkurencie schopnosti. Hovorili ste aj o zaangažovanosti občanov, hovorili ste o hliadke pre čisté more napríklad Samozrejme, zaangažovanosť občanov je veľmi dôležitá, ak hovoríme o vytváraní základov pre politiky životného prostredia. Musím povedať, nemyslím si, že ja som niekto, kto sa stiažuje na finančné zdroje. Samozrejme, vieme, že máme rozpočtové limity, prichádzame o e, zamestnanecké miesta a musím povedať, že naše zdroje sú extrémne obmedzené a čo robíme na vyriešenie tohto. Boli sme jedným z prvých členov občianskej e, vedeckej siete a snažíme sa implementovať tieto zistenia v praxi a chceme zdostupňovať tieto informácie tak, aby boli verejné pre všetkých pri riešení týchto problémov. Čo sa týka financovania, a už sa blížim ku koncu, samozrejme existuje v ekonomike veľa verejných zdrojov. Otázka je, aké je, je smerovanie, tak makroekonomické, ako aj makrospoločenské. A kam tieto peniaze smerujeme. A tri z piatich eh, predpokladov boli strategické eh, investície, či už hovoríme o mm, prírodnom politike znižovanie uhlíkovej stopy. Samozrejme, urobili sme veľa aj pre fiškálne systémy sú tu aj jasné odporúčania pre nadchádzajúci semester. Dotácie, ktoré poškodzujú životné prostredie, stále ešte existujú, takže to je aj otázka politického rozhodnutia, akým spôsobom sa tieto prostriedky budú využívať. Ešte dva drobnosti, keď hovoríme o zdrojoch mimo Európy. V súčasnosti pracujeme na správe o Arktide, ktorá by mala byť dokončená do konca tohto e, roku e, spolu so stratégiou Európskej únie o arktických oblastiach. Toto je nesmierne citlivá oblasť e, planéty, avšak aj veľmi citlivá na životné prostredie. Čo sa týka Arktídy, tá nemá momentálne nejakú jednotnú správu alebo neexistuje forma správovania týchto oblastí. A samozrejme, pokiaľ chceme naplniť e, ciele klimatických zmien a e, dosiahnuť, že nárast teploty nepresiahne 2 stupne, musíme ochrániť Arktídu. Je to nesmierne dôležité a mali by sme to pritlačiť aj do e, nariadenia. To je samozrejme otázka na zákonodarcov. Čo sa týka obchodných rokovaní, posledná poznámka. Máme veľmi malú alebo prakticky žiadnu úlohu. Nemáme zdroje, aby sme sa zúčastnili na týchto rozhovoroch, takže povedal by som, že nie sme zaangažovaní v tejto debate v súčasnosti. Čo sme urobili, je to, že v správe sme sa pozreli na rovnováhu dovozu a vývozu a externalizáciu našej uhlíkovej stopy, ktorá je predovšetkým spôsobená e, obchodnými e, vzťahmi a to takisto na e, uhlíkovú stopu, emisie skleníkových plynov a tak ďalej. Ospravedlňujem sa, že som vás obral o trochu viacej času, ako som mal v pláne, ale padli tu niektoré veľmi detailné otázky. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli lepšie informácie, obráťte sa na nás, máme veľmi dobrú skúsenosť a odpovedáme na čas a odpovieme aj na detailné otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musíme prejsť okamžite na ďalší bod, pretože máme veľmi málo času. Je to e, bod 7 a to je výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmiv a zrušenie smernice rady 90 167. Dám i hneď slovo spravodajcovi, eh, pánovi Lincovi. Nech sa páči, máte slovo, pán Linc. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za možnosť eh, predstaviť moje eh, stanovisko, ktoré sa týka medikovaných krmív. Chceli by sme zaradiť túto smernicu o mediko, medikovaných krmiu ako súčasť e, balíčka komisie o e, veterinárnej starostlivosti o zvieratá a e, spomenula to aj pani Grosted vo svojom príspevku o liekoch určených pre zvieratá, respektíve o veterinárnych liečivách. Samozrejme, hovorili sme o tom aj e, s výborom pre pôdohospodárstvo a myslím si, že toto je návrh, ktoré smeruje e, k tomu, aby aj dobre spolupracoval s Európskou agentúrou pre lieky. Je to samozrejme veľmi dôležité aj pre výbor pre životné prostredie a pre mňa je nesmierne dôležité e, to, aby sme tento dokument odhlasovali, aby sme mali k dispozícii koherentné a súvislé texty a takýmto spôsobom dodali vyššie zabezpečenia a poskytli väčšiu úroveň bezpečnosti eh, pre užívateľov a majiteľov týchto liečiv. A myslím si, že potrebujeme úplne jasnú definície, eh, ktoré sa týka mikrobiálnych aktívnych látok a veľmi jasné definície jednotlivých e, systémom e, podania, či už e, je to profilaktické alebo iné formy podania. Tie treba samozrejme jasne definovať a povedať, o čo sa jedná. Samozrejme, vzhľadom na to, že tieto jednotlivé legislatívy veľmi spolu úzko súvisia. Dúfam, že to odhlasujeme v takej forme, aké je to e, predložené. Takže chcel by som uvítať návrh komisie, ktorý je naozaj mimoriadný a myslím si, že je veľmi dôležité, že čo sa týka medikovaných e, krmív, dôjde k zjednoteniu na európskej úrovni a prenesieme túto diskusiu opäť na novú úroveň. Myslím si, že tento nástroj je zmysluplný a myslím si, že nahradenie a zrušenie smernice, ktorá je z roku 1990, je veľmi dôležité už v súčasnej dobe, aby sme upevnili eh, zdravie a aby sme zabezpečili eh, dobrú starostlivosť tak o zvieratá, ako aj dobré zdravie ľudí. Myslím si, že tieto dve veci sú veľmi úzko prepojené. A teda, o čo ide v tomto dokumente? Je to vlastne označovanie medikovaných krmív, ktoré častokrát obsahujú práve antibiotika ako účinnú látku. Takže nejde o to, aby sme nejakým spôsobom upravovali fungovanie medikačných prostriedkov, ktoré sú podávané vo vodnom roztoku. Samozrejme, netýka sa to e, teda v tej miere ani ošípaných alebo rybného hospodárstva. A samozrejme, toto by sa potom vzťahovalo aj na domáce zvieratá. Čo sa týka obsahovej stránky sú tu konkrétnejšie e, opatrenia, ktoré sa týka primiešavania medikovaných krmív do krmovinových zmesí a je tu predovšetkým otázka e, pri dĺžke užívania a je jasné, že podľa komisného návrhu, že medikované krmivá e, budú e, rozdeľované e, podľa účinných látok a nie podľa antimikrobiálnych vlastností. Ústredné alebo ohnisková záležitosť tohto návrhu je obmedziť rastúcu rezistenciu na antibiotika a myslím si, že táto téma je veľmi dôležitá Ide tu samozrejme aj o zlepšenie inovácie a konkurencie schopnosti a samozrejme rieši to problém medikovaných krmív v celej Európe. Poukázal by som na 4 body komisie, ktoré by možno mohli byť e, pozmenené Týka sa to definície antimikrobiálnych účinných látok, rozličné spôsoby podania a mali sme tu aj e, úzkú spojitosť o hlasovaní s ostatnými spravodajcami, e, aby e, všetky ostatné dokumenty je tu aj zákaz profilaktického podávania antimikrobiálnych látok v medikovaných krmivách. Chcel by som povedať, že nasadzovanie antibiotík ako prostriedkov na urychľovanie rastu je zakázané od roku 2006. Samozrejme, v iných e, príspevkoch e, sme hovorili aj o úlohe veterinárneho lekára, ktorý tvorí akousi ohniskovú osobu v tomto procese a je to jeho zodpovednosť a pre ostatných by som navrhol, aby podávanie medikovaných krmiv bolo predmetom posúdenia, a to povinného posúdenia práve týmto veterinárnym lekárom. A samozrejme e, ide o to, ako dlho medikované krmiva môžu byť e, podávané. Komisia navrhuje 14 dní, ja navrhujem znížiť na 7 dní, aby podávanie antibiotík netrvalo dlhšie ako 7 dní, pretože takmer nikdy to nie je potrebné. Myslím si, že treba očakávať aj nejaké rozumné prechodné obdobia, aby mohli byť naplnené eh, technologické požiadavky na naplňanie tejto, tejto smernice. Či už e, sú to e, špecifické alebo nešpecifické prechodné obdobia. A tak samozrejme treba aj adekvátnu dobu na púsedenie rizík. To sú teda tá, tie tri pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladám. Ja teším sa na spoluprácu e, s tieňovým spravodajcom a teším sa na pozmenujúce návrhy do 24. apríla roku 2015 a budeme o tejto správe hlasovať 17. mája. Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme slovo pánovi Zanimu, tieňovému správodajcovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade musím zopakovať a prizvukovať všetkým, ktorí sledujú naše naše preskúmanie a poukázať nám novú, e, na nové nariadenie, respektíve návrh nového nariadenia. A myslím si, že návrh ako taký sa uberá jedným e, smerom. A to je zabezpečenie zdravia tak zvierat, ako aj ľudí. A to je nesmierne dôležité, pretože tento návrh e, umožňuje podávanie medikovaných krmív zvieratám až po náležitom predpise od veterinárneho lekára. Vítame návrh e, komisie a samozrejme, ako obvykle, treba prijať určité zmeny. Pán Norbert e, Linz e, pripravil veľmi dobré stanovisko a som si istý, že docielime dobrý kompromis. A myslím si, že v niektorých prípadoch sa už tak stalo a teraz, aby som vás informoval na tomto výbore, bez toho, aby som sa opakoval, a bez toho, aby som opakoval už body, ktoré spomenul pán Linz. Medikované krmivá sú veľmi dôležitým spôsobom podávania liekov zvieratám. Druhým kľúčovým bodom, o ktorom som už hovoril, je, že nasadzovanie medikovaných krmiv obsluhuje tak zdravie zvierat, ako aj zdravie ľudí. Tým štvrtým bodom je úloha veterinárnych lekárov, ktorá je nepopierateľná v tomto celom procese na to, aby sme mali na zreteli celý cyklus takéhoto medikovaného krmiva. Samozrejme, sú tu niektoré problémy, ktoré rieši nariadenie o liečivách podávaných vo forme krmiva. Myslím si, že súčasný návrh by mal podporiť výskum a vývoja produktov v oblasti medikovaných krmív, čo víta aj moja skupina socialistov a demokratov. Takže tešíme sa samozrejme na diskusiu a budeme vítať aj návrhy od ostatných kolegov. Teraz za pán EKR, EKR pán Nicholson, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. jeden z najefektívnejších eh, spôsobov podávania eh, liekov je sú práve krmivá. A farmári to zoširoka používajú pri, bojo, pri vo, vo svojom boji proti chorobám. Eh, samozrejme, táto legislatíva už v podstate bola potrebná pred niekoľkými rokmi, aby sme mohli vôbec udržať krok s novým e, vývojom. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za jeho prácu na tomto dokumente a súhlasím e, s, e, s bodmi, ktoré spomenul predovšetkým v prípade zvierat, ktoré nie sú využívané na chovateľské účely E, čo sa týka e, limitov v článku 7, ako ich navrhuje komisia, jasne stanovené li- limity môžu byť dobré pre právnu istotu, avšak e, môžu netvoriť dostatočnú zábrahu, zábranu pre antimikrobiálne účinné látky. Pokiaľ máme mať nejaký limit, minimálne podporujeme Eh, pre, dlhšie prechodné obdobie, eh, pretože naozaj potom budeme zasahovať veľmi významným spôsobom do tohto odvetvia. V čom so spravodajcom nesúhlasím, myslím si, že pozmeňovací návrh 14 môže mať eh, neočakávané následky zo Spojeného kráľovstva. Existuje mnoho kvalifikovaných ľudí, ktoré môžu eh, predpisovať medikované krmivá, pretože sú autorizované eh, veterinárnymi lekármi. A nemusia to robiť samotní veterinári. Myslím si, že možnosť predpisovať eh, medikované krmivá a ponechať to čisto v kompetencii veterinárnych lekárov môže ohroziť v konečnom dôsledku zdravie zvierat. Pozmeňovací návrh číslo 17 E, keď e, komisár hovoril e, o tomto návrhu na spoločnom zasadnutí s výborom AGRI, ja si mm, myslím si, že medikované krmivá by mali byť vylúčené z pôsobnosti článku 17 pretože to môže spôsobiť závažné chyby e, v správe. Takže nemyslím si, že na to máme zabúdať. Medikované krmivá a samozrejme e, systém, e, systém včasného varovania samozrejme zahrňa aj prvé príznaky, ako napríklad prítomnosť hnačky u prasiat a niekedy už môže byť príliš neskoro. Takže chcel by som zdôrazniť, že spravodajca odviedol veľmi dobrú prácu pri, pri tejto správe, aj keď mám niektoré obavy kvôli zázemiu a kvôli pozadiu, z ktorého mm, pochádzam, ale myslím si, že nájdeme spoločné riešenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za zelených, pán Osling. Áno, ďakujem. Myslím si, že túto správu hodnotím veľmi kryt, pretože tu chýbajú ciele na redukciu medikovaných krmív a ich e, používania. Sú to práve antibiotika v medikované krmi, e, krmiv sú veľmi e, kritickým bodom a komisia v tomto prípade e, nie je veľmi konzekventná vo svojej stratégii znižovať podiel antibiotík v medikovaných krmivách. To, čo navrhuje spravodajca, e, môžem iba podporiť. Samozrejme, e, profilaxiu musíme iba podporiť e, a samozrejme to, ten druhý bod je, E, metafilaxia a ja verím, že už z definície, e, že by sme to nemali viacej obmedzovať. Myslím si, že tieto zvieratá, ktoré, ktoré používajú medikované krmivá a predovšetkým pri väčších zvierat, ako sú ošípané, ktoré sú takýmto spôsobom liečené, musíme e, tento systém kriticky preveriť nemám nič k tomu povedať viac, čo sa týka metafilaxie a čo čiastočne eh, je používaná v súčasnosti. Pokiaľ ide o úlohu veterinárov, tá, aby mala bola posilnená, to je v poriadku, ale iste by, by naozaj profitovali z toho aj veterinárni e, lekári. pretože oni takisto predávajú aj veterinárne liečiva, čiže tam treba jasne oddeliť e, medzi týmto nariadením a tými ostatnými a potom pokiaľ ide o to pre presuny, tak e, práve keď uvažuje človek o doprave a pre, pre, akým spôsobom sa prenášajú e, z jednej prevádzky do dru- inej prevádzky eh, a môže dojsť k určitým eh, zámenám alebo premiešaniu krmív a podobne tam by možno, že mohli byť spôsobené problémy. Takisto pokiaľ ide o termíny, či lehoty tých 14 dní, 15 dní Dá sa, no už myslím si, že určite tieto návrhy idú už tým správnym smerom a základným problémom pre nás ako zelených je v podstate, že celá táto téma je, alebo celé to nasadenie je podľa nás ako keby nesprávne a bolo by treba jednoducho to treba nejakým spôsobom túto otázku viac e, obmedziť a sústrediť. Ďakujem pekne. Grazie Presidente. Beh, noi da una prima lettura ako... Teraz prvé čítanie a vnímame veľmi priaznivo návrh e, e, nariadenia a v súčasnosti aj vývoj, e, predovšetkým kvôli priaznivým dopadom na zdravie zvierat. A samozrejme dúfame, že do týchto nariadení sa presunie aj niektoré návrhy, ktoré sme hovorili e, počas e, toho, keď sme sa vyjadrovali mikrobiálnej bezpečnosti. E, v princípe by bolo vhodné tak pre zvieratá, ako aj pre zvieratá by bolo vhodné mať individuálnu terapiu a individuálne nasadzovanie liekov a nie skupinové liečenie. A samozrejme, bolo by vhodné zaviesť čo najskôr zákaz profilaktického užívania. Samozrejme, používanie antibiotík by malo byť znížené na minimum a e, metafilaxia by mala byť na, naopak zvýšená. Je to samozrejme objektívne merateľný e, ukazovateľ, čo sa týka zdravia z, e, zvierat, čo sa e, týka používania medikovaných krmiov ako podporu eh, rastu eh, mali by sme stanoviť veľmi prísne sankcie eh, pre tých chovateľov, ktoré sa o takýto prístup pokúšajú a samozrejme zobrať aj ohľad na podmienky, v ktorých zvieratá žijú. Veterinári by mali byť jedinými zodpovednými ľuďmi za to, aké medikované krmivá sú predpisované, aby sme nevytvárali možnosť, ako obchádzať túto legislatívu Eh, mohli by sme to rozšíriť aj na to, že veterinári budú jediní, kto predpisuje a predáva. A samozrejme, e, treba zobrať do úvahy aj tzv. off-label e, krmiva. Pretože vidíme ústup medikovaných krvív e, s obsahom antibiotík ale samozrejme myslíme si, že je vhodné znížiť dĺžku nasadenia medikovaných krmiv na jeden týždeň, ale samozrejme musíme vidieť, či tu nie sú aj nejaké duplicity pri predpisovaní liekov. Ďakujem pekne. Ešte máme 10 minút na ukončenie našej rozpravy. Máme ešte 5 žiadostí o slovo a musíme tiež e, poskytnúť komisii priestor na odpovedanie. Takže 1,5 minúty na každého rečníka. Žiaľ, pani Grostet. Áno, pokúsim nás sa naozaj veľmi krátko. Chcem poblahoželať kolegovi Norbertovi Lincovi za vynikajúcu prá- k vynikajúcej práci. Tento text o e, nariadení je úplne zosúladený s tým, čo máme o veterinárnych Mm, v oblasti veterinárnej, dobre sme tu spolupracovali, čo sa týka e, výroby, uvádzania na trh a predávania medikovaných krmív pre zabezpečenie zdravia obyvateľstva je previazané aj so zdravím zvierat. E, prepojenie týchto dvoch textov e, súvisí s antibiorezistanciou. Naozaj musíme bojovať proti tejto pliage, pliage ľudst- zdravia ľudstva a tu sa navrhuje lepšie zadefinovať použitie profilaktické, metrologické, terapeutické. My sa zhodujeme na tejto definícii, my som pre, ja preberem vo svojej vlastnej správe túto istú definíciu. Takisto je tu zákaz profilaxie pre uh, E, antibiotík v medikovaných krmivách. Je to návrh, ktorý podporujem v plnom rozsahu. Ja to takisto napíšem do svojej vlastnej správy, čo sa týka využívania antibiotík vo veterinárnej medicíne. Naozaj by som chcela, aby sme sa úplne zosúladili v týchto dvoch textoch. Dobre, som si vypočula aj iných spravodajcov. Myslím si, že naozaj je potrebné seriózne e, zaramcovať úlohu veterinára medzi predpisovaním liekov a e, dávaním liekov tu naozaj treba dať veľký pozor aj vo svojej vlastnej správe. Ja podporím aj túto vec. E, nebudem hovoriť dlhšie. Dôležité je to, aby sme naozaj sa zosúladili a myslím si, že sa ubierame správnym smerom, či je to v poriadku. Skuteland. Pani Skuteland, ďakujem pekne. Pán predseda. Ja by som takisto chcela prispieť. Čiže pokiaľ ide o 25 tisíc občanov v Európe, teda to, čo povedali, že antibiotika už nie sú účinné. Ako vlastne môžeme bojovať proti rezistencii voči antibiotikám. Chcela by som dôrazniť, že existujú aj alternatívy a počuli sme to aj v diskusii. Takže už existujú určité možnosti robiť niečo iné, len dávať tam priveľa antibiotík. Určite je, je tu väčší priestor hľadiska ochrany zvierat alebo z dobrých životných podmienok zvierat a podobne, e, zlepšiť im prostredie tak, aby sa nemusela využívať toľko veľa antibiotík antibiotík. Čiže ako príklad je lepší podmienky, napríklad, aby ošípané mali väčší priestor, aby neboli jedno blízko druhého a podobne, kde sa prenášajú choroby a podobne. Čiže e, zdravie zvierat, to je práve to, čo je najdôležitejšie. Aj dobré metódy chovu zvierat. E, ďakujem pekne. Teraz pani Šeria Perik. E, pán predseda, ďakujem pekne. Na slovo. Minulý týždeň som bola na schôdzi v Holandsku, kde nám povedala, že dojde k 60-percentnému zníženiu e, množstva antibiotík, ktoré sú podávané zvieratám. Až, ale e, zvieratá e, jednoducho potrebujeme, aby boli zdravé. Musia byť v zdravom stave, lebo Eh, len takým spôsobom potom budeme mať aj zdravých ľudí. Takže to zdravie zvierat je naozaj veľmi dôležité. A ako povedali aj ostatní, ja mám veľkú obavu z hľadiska hydiny, pretože kam sa teda uberáme v tejto oblasti? Eh, nezabúdajte na to a nezabúdajte aj na to, čo povedal pán Nicholson. Neviem, viem, eh, čo predstavuje odolnosť voči antibiotikám, ale je treba zabezpečiť dobrú rovnováhu. budem predkladať pozmeňujúce návrhu. Mám dve otázky. Či si myslí spravodajca, že sa situácia mení vo vzťahu k antikoxidiálnym liečivám? A druhá vec, ak áno, tak aké sú výhody a nevýhody týchto zmien, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach. Čiže ako vidíte pripojenie medzi týmito dvoma. Ehm, pani Ďakujem pekne, pán predseda, pani Müller. Chcem vám poďakovať za správu od spravodajcu a tiež e, vítame, že bude aj nariadenie a že to potom bude zároveň rovnako platiť vo všetkých členských štátoch. Ale e, čert je vždy v detaily a tá definícia, čo vlastne predstavuje medikované krmivo, čo je um, krmiva a podobne, to sú vždy len určité jednotlivé faktory či jednotlivé prvky tohto celého zoznamu. Isté chceme znížiť e, odolnosť voči antibiotikám, chcú to takisto aj e, naši polnohospodári. V poslednom dobe sa trošku to už aj darí. Napriek tomu v tomto nariadení ešte sú také určité potenciálne horúce body, ktoré, čiže či musí každý polnohospodár, ktorý si namieša určitý komponent, naozaj bude musieť toto certifikovať, to je veľká otázka, ktorú si kladiem aj ja. A ak áno, tak eh, kto by to vlastne mal v členských štátoch takéto niečo kontrolovať? Pretože pokiaľ ja poznám zo svojho priestoru, odkiaľ ja pochádzam, tak pre celý región Bavorska sú, je len 9 kontrolorov eh, krmív. A keď eh, každá prevádzka bude musieť byť certifikovaná, ktorá teda, e, vykonáva túto činnosť, e, tak toto bude veľmi ťažko presadzovať celej Európe. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Pilara Juzo. Muchas gracias, presidente. No, eh, le quiero felicitar al ponente y también decirle a la comisión que la propuesta me ja by som chcela e, zablahožila spravodajcovi a chcela by som povedať aj komisii, že tento návrh mi pripadá celkom dobrý, ako aj pani Grosteď povedala, toto nariadenie súvisí aj s používaním liečiv vo veterinárnej medicíne a tu musíme vlastne postupovať koordinovane a nesmieme zasahovať do druhého nariadenia, napríklad spodmienujúci návrh číslo 3, ktorý hovorí, že sa nesmie dovoliť profilaktické používanie. E, pani Grosted hovorí, že to zmení pozmeňujúcim návrhom, ale v nariadení o veterinárnych liečivách tento zákaz nie je. E, takže v každom prípade, pokiaľ sa to má zakázať, tak to bude musieť byť eh, zakázané v tom druhom nariadení, nie v tomto. Okrem toho vždy musí byť príležitosť profilakticky použiť tieto liečiva, ak to bude odporúčané veterinárom. A pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 5, to je rozsah pôsobnosti. Myslím si, že oveľa jasnejší je návrh komisie E, než návrh spravodajcu, pokiaľ ide o definície pre terapeutické a profilaktické používanie a tak ďalej. E, je tam tých 8 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú aj vymedzení pojmu a de, z definícií myslím si, že sa to skôr blíži k tomu druhému nariadeniu, alebo, ale keď to bude ob, rovnako v obidvoch, tak je to v poriadku. Potom doba trvania liečby, o tom musí rozhodovať veterinára, nie nariadenie. Potom je treba vysvetliť, že čo to znamená rutinná profilaxia, pretože v antiparazitnom antiparazitnej terapii je potrebné vykonávať očkovanie a to sa tiež nedá zakázať. To bude tiež závisieť od veterinného lekára, ktorý bude vystavovať e, recept. Teraz dám slovo komisii pani Pongelini na reakciu. E, grazie, signor e, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi tohto výboru za navrhované dokumenty. Veľmi nás zaujala ehm, to, čo sme si e, prečítali, pretože tieto dokumenty e, sa uberujú tým istým e, smerom, ktorý sme navrhovali pri pôvodnom návrhu. Chceli sme regulovať medikované krmivá, respektíve kontrolovať veterinárne liečiva prostredníctvom ich podávania medikovaných e, krmivách a tak znížiť antimikrobiálnu rezistenciu. Takže je naozaj jasné, čo sme chceli dosiahnuť a nechceli sme sa odkloniť od tohto cieľu. Ako sme povedali aj pri príležitosti prezentáciu s výborom Agri, je v zásade v záujme našeho vlastného zdravia, aby zvieratá mali za, za, e, zabezpečené dobré zdravotné podmienky. A to je súčasťou nástroja, ktorý sme navrhli. Aj preto, že nesmieme zabúdať na ekonomické dôvody, ktoré sú za našim chovným plánom a samozrejme zobrať do úvahy aj tieto ďalšie aspekty. Takže ďakujem veľmi pekne a myslím si, že sme otvorení na návrhy, ktoré ste predostreli. aby som vstúpila do e, diskusie a do otázok, e, ktoré boli položené. Opakujem, že sme nemali problémy predlžiť e, prechodné obdobie v prípade medikovaných krmív, pretože to sa vzťahujú nielen na výrobcov e, krmiu, ale aj prostredníctvom e, nášho nariadenia sa to vzťahuje aj na krmivá, nielen pre užitkové zvieratá, ale aj pre domáce e, zvieratá. Myslíme si, že aj na ich zdravie by sme mali brať ohľad, a to už len kvôli tomu, že žijú v podstate vo väčšom kontakte s ľuďmi ako niektoré užitkové zvieratá. Takže myslím si, že nevylučujeme stále túto možnosť. Videli sme určitý záujem a určitú debatu ohľadom definícií. My súhlasíme, že tieto definície budú musieť byť ešte vyjasnené. Niektorí navrhovali, že azda je lepšie, je vyjasniť ich v inom nariadení. Je nám jasné, že dve nariadenia, to znamená nariadenie o medikovaných e, krmivách a nariadenie o veterinárnych liečivách sú úzko previazané. A my v súčasnosti e, upravujeme na novo iba jednu časť e, veterinárnych liečiv, a to sú tie, ktoré sú v medikovaných krmivách. A my nie sme proti tomu prístupu, ktoré ste navrhovali. A myslím si, že to uľahčí prácu na všetkých Eh, histori- eh, z historického hľadiska, naozaj môžeme hovoriť o dejinách eh, tejto smernice, ktoré je v súčasnosti z roku 1990. Sme hovorili o výrobkoch, ktoré sú špeciálne autorizované na použitie v krmovinových zmesiach a to chceme garantovať aj do budúcnosti, pretože aj v tomto prípade sa hm, nachádzame v takej situácii, že nechceme aby produkty, ktoré môžu vstupovať do pitnej vody alebo do pôdy, neboli šírené prostredníctvom e, vzhľadom, vzhľadom na to. A pokiaľ chcete pokračovať, môžete pokračovať po anglicky, pretože tlmočníci odchádzajú. Because apparently it's quite late. But what I, I would like to say is uh,